pozitívnym pre našich ostatných partnerov, tak aby sme zabránili šíreniu neprenosných chorôb celosvetovo. Ďakujem pekne za túto kvalitnú rozpravu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Áno, bola to naozaj zaujímavá rozpráva. Pokiaľ ide o štatistické otázky, socialistické otázky, áno, bolo tu 18 vystúpení, z toho 13 uskutočnili dámy, takže naozaj vidíme, že keď sa hovorí o takýchto témach, že sa to týka eh, hlavne žien a nie mužov. Dos propuestas de resolución para cerrar el debate. Dobre. Ešte vám teraz poviem, že hlasovať budeme od 12. hodiny k tejto veci a dostávame sa eh, k ďalšiemu bodu našeho programu. Je to otázka na ústne zodpovedanie menovite na tému Politický prístup Európskej únie k Svetovej radiokomunikačnej konferencii Medzinárodnej telekomunikačnej únie 2012. Je to teda otázka na ústne zodpovedenie z výboru ITRE a slovo v tejto veci má pán Royl ako autor otázky, aby nám pre- prezentoval celú problematiku. Vážený pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia, komisia predložila koncept e, pre Európsku úniu, pre túto blížiacu sa svetovú konferenciu a jeden bod e, bol osobitne v centre pozornosti, že totiž menovite členské krajiny e, sú nezávislými členmi Svetovej organizácie, ale je to veľký a dôležitý e, okruh problémov aj pre Európsku úniu. Poukážem na niektoré body, ktoré sa tu dajú rozpoznať. Napríklad cezhraničná koordinácia využití e, využitie frekvencií v hornej oblasti elektronickej e, dividendy. Satelitná navigácia ďalej, napríklad náš projekt Galileo, ktorý, pre ktorý je to veľmi dôležité. Ďalej potom núdzové systémy pre leteckú dopravu, výskumný projekt e, Cezar Management e, jednotného európskeho leteckého priestoru, alebo bod k emisiám e, bod, prístrojov s blízkou vzdialenosťou, napríklad diaľkové riadenia, rôzne potenciály rušivosti a na európskej úrovni regulované problematiky. Jednoducho povedané, Frekvencie pásma, o ktorých sa bude rokovať, majú priamy dopad na mnohé oblasti európskej politiky. Týkajú sa vnútorného trhu, ale aj výskum, e, politiku prieskumu vesmíru a tak ďalej. A to všetko sa teda pretína s rôznymi predpismi pre elektrokomunikačné služby a táto svetová konferencia tým pádom vlastne nadobúda európsku dimenziu e, ako tomu u takýchto konferencií doteraz nebývalo. A preto sa natíska otázka, ako e, bude európska politika pri tých blížiacich sa rokovaniach tento aspekt zohľadňovať. Ide o to, aby Únia v týchto oblastiach, za ktoré, na, na ktoré, v ktorých má osobitnú zodpovednosť, ako bude hovoriť Náš výbor sa domnieva, že Európska únia pri multilaterálnych e, rokovaniach musí zastávať jednotné stanovisko a podporovať e, záujmy Európskej únie a rastúcu úlohu Európskej únie v tejto oblasti silnejšiu formálnu angažovanosť e, v Svetovej obchodnej organizácii je to sporná otázka s členskými krajinami a preto my k tomu zaujímame jasné stanovisko. Dôležité to však je, pretože na tejto svetovej konferencii sa e, stanovujú aj témy pre budúcu konferenciu, kde ide o nové preverenie štatútu EÚ. A chcem ešte e, pohovoriť o ďalšom aspekte. Pokiaľ ide o rokovania k, prvej, k prvému programu európskych e, frekvenciách vysielania boli oblasti, ktoré sú veľmi dôležité. Jedna z najrelevantnejších tém na programe má dopad na digitálnu e, agendu e, v oblasti 800 MHz a tu je veľmi dôležitá pozícia Európskeho parlamentu. Hlasovanie 11. mája ukázalo našu pozíciu správa kolegu Hökmarka. Pripomeňme si, e, že zohrávala dôležitú úlohu, nemôže byť prípustné, aby ten, toto stanovisko sa neodzrkadlilo na, na e, výzore tejto konferencie. Ide tu o otázky, ktoré sú veľmi dôležité pre európsku e, ekonomiku. Ako budeme vhodným spôsobom riešiť e, dátovú mobilnú komunikáciu v tomto pásme, ktoré som spomínal, politické ciele únie tu treba naozaj rozbehnúť a dopyt po mobilnom, e, mobilnej komunikácii s dátami treba aj uspokojiť. Nechceme skreslenie konkurencie e, hospodárskej súťaže, chceme zabezpečiť, aby tí, ktorí dnes využívajú frekvencie v televízii či v rozhlase, aby mohli e, si plniť svoje úlohy, ale v čase krízy je takisto dôležité, e, pretože hovoríme často o tom, kde sú problémy a čo nejde, aby sme rozpoznali aj šance, ktoré má európske hospodárstvo, keď veci e, uchopíme do rúk tak, že budú produktívne a že otvoria nové potenciály. A takýto potenciál ponúka aj táto konferencia. A preto prozba tejto otázky alebo jej smerovanie je nasledovné. Buďme silnejší ako Európa formálne, ale aj tak, ako to určite e, bude ilustrovať o chvíľu aj kolega Höckmark, aby ten potenciál mo- možnosti inovácií v tomto pásme e, bol chápaný ako potenciál pre rast Európy a nemožno hovoriť na jednej strane o raste, ale potom druhým dychom, keď sa takéto možnosti e, nám ukazujú na horizonte, Eh, jednoducho nekonať jednotne. Ďakujeme kolega a teraz má v mene komisie slovo pani komisárka Malmström. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj vám za výbor ITRE, že ste eh, na program eh, dali tento bod. Prvá otázka, tie najrelevantnejšie otázky, kde ide o koordináciu digitálnej dividendy v pásme rozsahu 800 MHz a takisto E, prístroje s krátkým dosahom, pre ide o identifikáciu elektronickú prístrojov na vnútornom trhu. Tieto obe oblasti už majú príslušnú legislatívu. Berúc do úvahy konsenzus e, vo vecných otázkach e, v, tom, v tomto okruhu v Európe, treba povedať, že tieto rokovania nie sú ešte završené. Je dôležité ísť za praktické dojednania do až k dojednaniam ad hoc v tomto kontexte komisia e, vyzýva členské krajiny, aby si plnili svoju e, povinnosť a nesmerovali ne, e, k tomu, aby došlo ku konfliktom. My to budeme monitorovať a budeme určite prijímať primerané kroky, ak si nebudú členské krajiny neplniť svoje povinnosti. Chceme ísť samozrejme aj za prístup ad hoc. Ak to bude potrebné, bude tu aj návrh pre rozhodnutie Eh, rady. Tu by mohlo byť tiež aj opätovné preverenie úlohy Európskej únie v, eh, na pôde VTO. Pokiaľ ide o agendu budúcich konferencií do roku 2015, máme stratégiu eh, v oznámení k príslušnej veci. Pokiaľ ide o budúce spektrum pre širokopásmovú sieť, my sme už špecifikovali holistickým prístupom špecifikované pásma a možnosti. Chceli by sme mať spoločné e, úvahy Európskej únie k tomuto spektru. Ide o efektívnosť, revíziu, ktorá je potrebná a potrebnou súčasťou návrhu, aby sme mali politiku pre rádiové spektra. Je tu správa v prvom čítaní. My si myslíme, že je tu dostatočná konvergencia medzi názormi členskými krajinami, že nie je potrebné formalizovať postoj EÚ k tejto konkrétnej otázke. Ďakujem. Ďakujeme pani komisárka a teraz pokračujeme e, rečníkmi za politické skupiny. Prvým rečníkom je pán Hökmark a to na dve minúty za skupinu EPP. Pán predseda, ďakujem komisii za e, odpoveď na e, otázku rečníka. Chcel by som zdôrazniť dva, dva aspekty, ktoré sú podľa mňa dôležité, keď hovoríme o tejto oblasti. Keď hovoríme o spektre, hovoríme o telekomunikáciách, o mobil, mobilnej bezdrôtovej komunikácii rôzneho typu, o nových e, technológiách. To je podľa mňa jedna, jedno z najrychlejšie sa vyvíjajúcich oblastí a globálneho spoločenstva. Tu nejde len o hospodárstvo, ide aj o politiku, o informácie, o vedu a všetky ostatné e, sektory spoločnosti. Toto je jedno z najrychlejšie sa vyvíjajúcich odvetví. My musíme byť pružní, to znamená, že aj náš prístup musí byť ambiciózny a ja musím povedať, e, smerom ku komisii, že komisia by mala aplikovať ešte ambicioznejší prístup, pokiaľ ide o nasledujúce konferencie o telekomunikácii, pretože keď sa technológie vyvíjajú takto rýchlo, tak eh, mm, existuje Medzinárodná telekomunikačná únia a mm, dedičstvo z 20. a 30. rokov eh, znamená, že sa bude musieť absolútne zmeniť, aby sme zabezpečili pružnosť. Musíme zdôrazniť, že je potrebné otvoriť nové frekvencie, pretože politici vždy hovoria veci ako zajtra začína dnes, ale v tejto oblasti to naozaj platí. Telekomunikačná konferencia v roku 2015 sa pripravuje teraz. A my musíme mať ambiciózny prístup preto, aby sme na túto konferenciu prišli maximálne pripravení. Naším cieľom je to, že Európa musí byť lídrom v globálnom vývoji, pokiaľ ide o mobilné telekomunikačné zariadenia. To je zásadné pre našu budúcu, budúcu cestu. Keď hovoríme o dlhovej kríze, toto je výzva konať, riešiť tieto veci a mať ešte ambicioznejší prístup pre pružnosť a európske vodcovstvo. Toto by mal byť prístup komisie. Ďakujem. Ďakujem. Pán a teraz eh, v mene skupiny socialistov na dve minuty máme pani Katrin Trautmann. Ďakujem pekne, pani komisárka, milí kolegovia. Otázka svetovej etnokonečnej konferencie je možno príliš technická, možno príliš strohá, ale e, masívne využitie inteligentných telefónov, E, náraz potreby e, nových frekvencií si vyžaduje čoraz citlivejšie rozhodnutie. Táto voľba e, nebude jednoduchá. Neurobia ju len technici, ale aj zákonodarci musia vytvoriť podmienky na rozvoj nových technológií a zachovať už existujúce využívané spektra. Mám na mysli napríklad pre radiovysielače. Pokiaľ ide o obmedzený zdroj, Takže politika eh, rádiového fre, eh, frekvenčného spektra je dôležitá pre budúci vývoj a táto svetová radiokomunikačná konferencia na budúci rok eh, určí program na rok 2015 a teda Musíme mať na nej európske stanovisko, ktoré bude jednotné na globálnej scéne. Zdôrazňujem, pani komisárka, že je potrebné koordinovať eh, pozície členských krajín. Toto je zásadné preto, aby Európa bola závažným hráčom sveta telekomunikácie, pretože tu nejde len o konkurencieschopnosť. Ide predovšetkým o sektor schopný rásť, vytvárať pracovné miesta a toto posolstvo pre nás, socialistov a demokratov, je mm, závažné. Potenciál tohto e, sektora pre európsku obnovu sa zatiaľ ignoruje. Hm, vidíme tu e, potenciál mnohých synergií, napríklad s dopravou, e, vesmírnou politikou alebo s výskumom. Táto konferencia teda priamo súvisí so všetkými diskusiami o politických programoch o spektre, radiokomunikačnom spektre teda musíme viac využívať spektra, aby sme presne poznali radiové e, pásma, kde sa môžu vyviať nové služby, taktiež e, riešenie e, ožehavej otázky interferencií. Hranice krajiny majú hranice. Tie, ktoré sú na vonkajších hraniciach, sú problematické. Musíme harmonizovať a koordinovane odpovedať v rámci únie. Zdá sa nám, že sme svedkami vývoja stanovísk členských krajín a na začiatku našej diskusii tu bola len jedna zmienka a harmonizácia tá bola sporná. Viete, pani komisárka, že Európsky parlament je po boku komisie, aby sme um, vyriešili tieto naliehavé problémy. Ďakujem, pani Trautmann. Teraz v mene liberálov na dve minúty má slovo pani Ek. Ďakujem, pán predseda. V tomto čase krízy potrebujeme využiť všetky nástroje na podporu rastu a konkurencieschopnosti EÚ. V tomto kontexte e, e, otázka spektra je veľmi závažná. Napríklad digitálna agenda. Potrebujeme budovať e, digitálny vnútorný trh, potrebujeme rozvíjať e, e IT riešenia, ktoré pomôžu Európe dostať sa z tejto krízy. Mám na mysli e-health, e-democracy, e, inteligentné merače, inteligentné siete a tak ďalej. Toto všetko bude ťažké, niektoré časti budú nemožné dosiahnuť, ak nezabezpečíme regulačný rámec a medzinárodné dohody potrebné. Preto ako napríklad radioreguláciu ITU po druhé. Komisia e, tu má svoju úlohu zabezpečiť, aby prístup únie, európsky prístup bol dobre zastúpený na konferencii ITU. Poprvýkrát um, komisia môže hovoriť za úniu na e, tomto medzinárodnom fóre. Potrebujeme komisiu zastúpiť e, náš európsky rámec, napríklad politika rádiového spektra, ktorú sme odhlasovali tu v parlamente v máji. Toto je časť základu digitálnej agendy a pre Európu 2020, pre konkurencieschopnú Európu potrebujeme nové pracovné miesta. Vytvárame pravidlá e, na nasledovné roky. Takže musíme nájsť spôsob napredovať konzistentne e, v našej legislatíve a v rámci medzinárodného regulačného rámca. Výzvam komisia by vytvorila jasnú, konzistentnú stratégiu, aby tu bol silný európsky rozmer v nasledujúcich rokovaniach. Tiež očakávam, že komisia bude brániť princíp transparentnosti a personálnej integrity tak, ako je to v rámci e, telekomunikačného balíka. Ďakujem. Ďakujem. E, slovo má pán Lambert. Nech sa páči, pán Lambert. Nevidela som vás, prepačte. Budem vychádzať e, e, tam, kde skončila pani Trautmann. Prvý prvok, spektrum, je tak, ako si to povedala, je to s, niečo, čo máme spoločné, tak ako mnohé veci, ako napríklad vzduch, klíma, voda a tak ďalej. A teda pre nás to znamená, že to musíme spoločne riadiť pod e, vedením verejnej mienky, takže nikto nemôže uh, sa považovať za vlastníka časti e, radiofrekvenčného spektra. Druhá vec, a pripustíme, že je to e, niečo spoločné, je to mm, niečo, čo je cené, musíme sa k tomu takto aj postaviť. A teda pre nás východisková pozícia je pochopenie, ako sa v súčasnosti spektrum využíva teda musíme mať inventár nielen alokácie spektra, pretože jedna vec je prideliť spektru a potom ako sa to používa. Ak celé pásma pridelíme preto, aby sa využili na 2% kapacity, tak to podľa mňa nie je e, veľmi rozumné. Ak je to e, nejaký obmedzený tovar, tak to musíme využívať efektívne a samozrejme e, o tom musí rozhodovať verejná mienka. A posledná vec e, je to verejný tovar alebo verejný statok, ktorý nemá hranice. E, Takže celá diskusia o budúcnosti, o európskom modeli, my tu čelíme, my občania EÚ čelíme egoizmu alebo nejakým výsadám členských krajín, ktorí hovoria, nedotýkajte sa e, tohto, v tom Európa nemá čo robiť. Je to ale statok bez hraníc, takže pre nás na primeraných úrovniach aj pri subsidiarite musíme tento problém riešiť na európskej úrovni a to v našich respektívnych krajinách musíme prekonať. Prekonať národný egion, um, egoizmus. Takže to sú tri veci, ktoré som chcel predstaviť. Ďakujem pekne, pán Lamberts. Prepačte, že som vás nevidela. A teraz má slovo na minútu a pol pán Vlasák. Teraz má slovo na minútu pán Vlasák. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Ja by som chcel zdôrazniť, že považujem za mimoriadne dôležité, aby sme dodržali koordinovaný jednotný postup aj európskych inštitúcií, aj členských štátov pri prejednávaní jednotlivých bodov programu tejto Svetovej radiokomunikačnej konferencie na budúci rok. Ide tu najmä o spoločný prístup pri podpore zavádzania a pri ochrane mobilných technológií a služieb v oblasti využívania digitálnej dividendy v pásme okolo 800 MHz možná legalizácia, realizácia projektu SESAR na jednotnú realizáciu leteckej prevádzky a taktiež vytvorenie podmienok na rýchlejšie zavádzanie mobilných technológií pre siete označované e, ako 4G. To umožní zvýšiť rýchlosť k prístupu internetovým službám a ďalšou potrebou je vytvoriť podmienky na zavádzanie technológií na ochranu európskeho družicového systému Galileo a ďalších e, podobných služieb v leteckej prevádzke ďalej na e, zavádzanie a rozvoj inteligentných dopravných systémov e, za účelom vedeckého výskumu a monitorovanie klímy a pozorovanie Zeme. Z tohto pohľadu je taktiež nevyhnutné potlačiť snahy o zvýšenie globálnych regulačných opatrení. Využívanie rádiového spektra má z hľadiska rozvoja spoločnosti čoraz e, väčší e, globálny strategický charakter. Preto výsledky tejto konferencie budú mať zásadný vplyv na ďalší rozvoj vysokorýchlostných e, bezletových technológií a služieb a bude to mať taktiež priamy vplyv na kvalitu a podmienky života v našich mestách a obciach. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Paška.

radiokomunikačná konferencia ITU mení prostredie radiokomunikácií a zavedie zmeny v tejto oblasti. To bude záväzné pre všetky členské štáty EÚ. V rokovaniach na tejto konferencii v roku 2012 Technické stanoviská e, rokovacích partnerov môžu zohľadňovať politické ciele, ďalej e, ciele priemyselnej politiky, bezmiernej politiky a rôzne iné záujmy členských štátov. Členské štáty musia prísť so spoločnými cieľmi a musia spolupracovať v samotných rokovaniach tak, aby dokázali zaručiť také rozhodnutia, ktoré budú zodpovedať iniciatívam Európskej únie. Máme 25 bodov na programe, ktoré pokrývajú cezhraničnú koordináciu, digitálnu dividendu, ďalej e, radiofrekvencie pre program Galileo, ďalej zabezpečenie potrebného spektra na mobilné dáta, okrem toho zavedenie moderných komunikačných systémov na ich bezpečnosť, komunikačné satelity, ďalej krátkovlnové zariadenia, námorné mobilné systémy pre prístavy a radary pre 15,4 až 15,7 GHz E, spektra. Európska únia musí chrániť zákazy, ktoré sú potrebné pre Galileo proti interferenciám z iných radiokomunikačných služieb a Európska únia by mala podporovať doplnkové vlnové dĺžky e, na úrovni 2400 až 2500 MHz. Usmernenia na využívanie spektra medzi 960 až 1150 MHz v leteckej práve musia e, taktiež odpovedať požiadavkám aj ktoré už teraz platia v leteckej doprave. Tie obmedzenia v leteckom sektore musia zabezpečiť ochranu satelitných navigačných príjimačov, ktoré fungujú v spektre 1164 až 1100, 1213 MHz. To platí aj PGPS a pre Galileo. Európska únia musí obhajiť také stanovisko, ktoré zabezpečí aby tieto mobilné satelitné systémy boli nezávislé, tak aby sme dokázali lepšie riadiť leteckú dopravu v EÚ. Ďakujeme pekne, pani Tykau. Teraz dostáva slovo pán Imbrasos na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Podporujem stanovisko, ktoré tu zaznelo. Myslím, že Európa by mala byť hnacou silou, lídrom vo vytvorení priaznivého prostredia pre hospodárstvo, ktoré bude založené na vedomostiach a znalostiach, ktoré bude schopné presadiť sa aj v tomto prostredí zmien. Tak, aby Európska únia bola globálnym hráčom, musí zaviesť také podmienky, ktoré sa budú sústredovať na služby a vedomostné hospodárstvo. Preto Európska únia musí zaujať konsolidované stanovisko vo veciach, ktoré sa týkajú kompetencií Európskej únie. Vieme, že táto blížiaca sa konferencia bude upravovať rádiové úpravy a potom už aj pripraví program konferencie v roku 2015. Komisia musí zabezpečiť, aby program zohľadnil aj stanovisko Európskeho parlamentu a aby to bolo na prospech medzinárodných záujmov Európskej únie. Musíme zabezpečiť celoeurópsky prístup, tak aby sme zabezpečili dostatočné spektrum na využitie a na naplnenie našich strategických cieľov. Taktiež by som chcel zdôrazniť princíp subsidiarity ako jeden z hlavných princípov na zhromaždenie právomoci členských štátov za využitie kompetencie Európskej únie. Ďakujeme pekne. Teraz, e, vážne kolegyne, vážni kolegovia, prechádzame k spontánnej časti našej rozpravy. Máme dnes dostatok času, to sa nestáva veľmi často. Všetci dostanú slovo, ktorí sa prihlásili. Pán Kasler, najskôr nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. V súvislosti s touto témou chcem e, komisii i ostatným pripomenúť, aké dôležité v oblasti komunikačných technológií je pre nás dostať sa opätovne na špičku a s veľkmocami v tejto oblasti e, vidieť sa v konkurencii a s hrdosťou prezentovať náš, náš know-how, ako je napríklad Galileo. Na mnohých miestach, kde sa pracuje na zložkách eh, Galilea eh, i v Norimberku, odkiaľ pochádzam, sme, máme veľký potenciál eh, vedecký, pokiaľ ide o know-how, potrebujeme podporu, ale finančnú, aby tieto projekty, tento výskum v budúcnosti napredovali a znovu nastolili, vybudovali našu pozíciu vo svete. Preto moja prozba, spracujme spolu prosím na tom, aby tieto veľké, veľké úvahy, ktoré súvisia s Galileom, aby sme tu my mali vlastný systém, aby sme mali aj nezávislosť vo svete v tejto oblasti a aby aj pri ďalšej konferencii o, o, o komunikácii, svetovej komunikácii, aby sme všetci e, mohli sa na tomto podielať. Za to vám e, na to chcem apelovať. Ďakujeme. Sú ďalšie prihlášky kým eh, dám opätovne na záver slovo komisii. Ak nie, tak komisa- pani komisárka má hneď aj slovo. Eh, ďakujem pekne. Eh, je to naozaj veľmi rýchlo sa meniace prostredie s obrovským potenciálom. Je to mimoriadne vzrušujúce prostredie. Čo sa týka konkrétnych bodov na programe, ktoré sa týkajú širokopásmového spektra, musíme vychádzať z pozície celého sveta. Práve teraz prehodnocujeme spektrum na mobilné široko spektrálne e, siete už sme mobilizovali viac ako tisíc MHz a v tomto sme e, hnacou silou vo svete. Ako viete, komisia nemôže za seba hovoriť na konferencii. E, snaží sa rokovať o úlohe Európskej únie. Je to na programe, budeme sa snažiť taktiež pripraviť našu pozíciu aj na budúce konferencie. To je kľúčové už v tomto kontexte. Toto téma je mimoriadne dôležitá a je súčasťou radiospektrálneho politického programu. Samozrejme, berieme veľmi vážne stanoviska Európskeho parlamentu a vo vyvíjaní politiky spektra. Politika rádiového spektra a tento program e, zohľadňuje strategickú dimenziu tejto politiky, regulačný rámec pre elektronické e, služby, ďalej e, siete. Toto je dôležitou oblasťou pre Európsky parlament. Oznámenie komisie Rade a parlamentu, ktoré sa bude prerokovávať a taktiež vaša reakcia k tomuto bodu bude pre nás veľmi dôležitá v, v formulácii našich cieľov. To si prediskutujem s vami na budúce a ďakujem vám pekne za možnosť sa k vám prihovoriť. Nech sa páči, pani predsedajúca. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám, pani komisárka, ďakujem kolegovia. Mám tu návrh na uznesenie, ktorým by sme mohli završiť túto rozpravu. Táto rozprava vyplýva z výboru ITRE. O druhej máme hlasovanie a teraz si dáme prestavku až do hlasovania o 12.00. Prepačte, tlmočník sa ospravedlní. O 12.00 znova začína hlasovanie.